Ešte raz ďakujem. Tým uzatvorám danú rozpravu. A teraz e, e, prichádzame k ďalšiemu bodu programu. Otázka na ústne zodpovedanie. Týka sa to oceliarského priemyslu Európskej únie. E, chcem odozdať slovo pani e, Sertori, e, ktoré patrí táto ústna otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že dnes eh, v tomto parlamente sme mali diskusiu už o raste, o zamestnanosti, o ekonomike, tak ako to spomínal eh, pán komisár dnes ráno v rámci diskusie s pánom Tajanem a s pánom komisárom Andorom, avšak budeme sledovať eh, túto diskusiu aj ďalej, pretože hovorili sme už o energetike, hovorili sme o problémach, ktoré sú spojené s automobilovým priemyslom a teraz budeme teraz pokračovať s otázkou na ústne zodpovedanie, ktorú v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku som položila aby e, sme ju dnes večer mohli prediskutovať. Bola som ubezpečená, že v decembri budeme mať e, vyriešenie tohto problému reakciu. To všetko, čo sme včera na zasadnutí odhlasovali, dúfam, e, bude slúžiť e, posilneniu ostražitosti a pozornosti Európy voči tejto téme. V Európe rôzne priemyselné aktivity sú spojené na jednej strane s spracovaním ocele, železa a ďalších e, produktov. A všetky tieto produkty sú využívané v ďalších sektoroch, napríklad v automobilovom priemysle, v mechanickom inžinierstve, e, všetky e, tie kovové časti a takisto v námornom priemysle či chemickom a ďalších sektoroch tento priemysel musí byť eh, naďalej konkurencieschopný, aby sme zabezpečili budúcnosť Európy ako jej občanov. Už na začiatku 2000 Európa strátila svoj eh, primát eh, voči Číne a v týchto rokoch sa snažila Európa investovať do životného prostredia a takisto do toho usmernenia, ktoré sme aj my podporili, avšak čo spôsobilo nárast nákladov pre tých, tento priemysel, ktorý je spojený aj s nárastom cien prvotných e, surovín a nesmieme zabudnať aj na ceny energetiky. Takže teraz to stojí o 100% viacej ako napríklad v Spojených štátoch amerických alebo v porovnaní niektorými členskými e, štátmi. 2007 produkcia ocele v Európe zažívala tie maximálne hodnoty ktoré sa týkali konkrétne tohto sektora. V roku 2007-2011 sme zažívali zníženie o 16 zamestnanosti a teraz máme ďalší ekonomický prepad. Sú to veľmi nešťastné čísla, hlavne aj pokiaľ ide o rok 2012 a tie údaje, ktoré máme k dispozícii, ktoré nás veľmi znepokojujú, nám odražajú veľký prepad európskeho trhu s oceľou, čo je spojené s e, situáciou v automobilovom priesmysle, kde e, takisto tento zažil veľký prepad. Toto stále pokračuje a takisto aj administratívna záťaž, e, ktorú musia znášať producenti, predstavujú tiež dodatočné náklady, ktoré znižujú naše schopnosti do investícií, do inovácií a výskumu a podporujú snahy o delokalizáciu. Možno by sme sa mali zamyslieť nad novou stratégiou pre priemyselnú politiku, ktorú komisia úplne nedávno schválila. Možno by sme potrebovali aj sektorové politiky, ktoré by mali konkrétne sa týkať toho, aby sme odstrániť tieto nebezpečenstva, tieto rizika, ktoré si Európa nemôže e, dovoliť. Vieme, aké rizika sú v oceliarskom priemysle po tom, čo sme naozaj prijali plán CARS 2020, by sme mali vytvoriť takisto aj pracovliarský priemysel, ktorý by mal byť okamžite implementovaný. Na záver, myslím si, že je tu naozaj príležitosť, aby sme vytvorili také politiky, ktoré by sa týkali nielen našich strategických podnikov, ale aby, ktoré by im zabezpečili aj tie najlepšie podmienky, aby mohli konkurovať zahraničným podnikom. Vieme si predstaviť, že opätovná industrializácia Európy by mala ísť ruka v ruke s určitými politikami, ktorí by mali podporiť tento náš sektor s výskumom, s inováciami, so všetkými potrebnými nástrojmi. Avšak najprv by sme sa mali zamyslieť takisto aj nad politikou konkurencia schopnosti, ktorá pochádza ešte z 90. rokov a ktorá už nezohľadňuje všetky tie požiadavky, ktoré eh, európske hospodárstvo teraz obsahuje voči tej všeobecnej konkurencii. Takisto aj jednotný vnútorný trh je naozaj zásadným prvkom v oblasti energetiky, aby sme mohli tomuto čeliť a takisto aj obchod s tretimi krajinami, ktoré netreba strácať zo zreteľa. Mali by sme sa snažiť zabezpečiť rovnováhu v tomto priemysle, aby sme prežili aj nasledujúce obdobie. Ďakujem. A teraz odozov slovo podpredsedovi komisie pánovi Tajanimu. Kalispera. Signore... Pán predseda, pán predseda výboru ITRE. Oceliársky priemysel je priemyslom, ktorý je kľúčový pre európsky priemysel poskytuje prácu 360 tisícom pracujúcim a predstavuje obrat e, niekoľko 100 miliard eur a takisto predstavuje našu veľkú pridanú hodnotu. Potom, ako sme sa snažili o reštrukturalizáciu a fúzie v 90. rokoch oceliarský priemysel v súčasnosti je dynamickým priemyslom, ktorý je konkurenciaschopný na svetovej úrovni. Ale trpí celým radom problémov. Aj keď dnes 12 ocele, ktoré pochádza e, na svete, ktorý je na svete k dispozícii, pochádza z Európy. Naše e, podniky exportujú 8 ich produktov, avšak my nemôžeme si nevšimnúť, že hospodárska kríza zasiahla nielen eurozónu, ale aj oceliarský priemysel a v kombinácii s čoraz vyššími cenami energetiky spôsobujú problémy aj pre všetky naše podniky, ktoré pracujú v oceliarskom sektore, problémy, ku ktorým pridáme ešte silnú konkurenciu zo strany hlavne azijských krajín, ktorí majú oceliarský priemysel, ktorý produkuje za oveľa nižšie náklady. Dokonca aj dopyt po ocelierských eh, produktoch eh, za našimi hranicami sa znižuje tak, ako sa znižuje dopyt aj po do voze. Eh, ceny za elektriku sú najvyššie u nás na celom svete a keď chceme čeliť napríklad cenám v USA, cenám za elektri- ceny za elektriky, elektriku v Európe stojí dvakrát viac ako na, druhom strane ako na druhej strane Atlantiku. Takže musíme naozaj čeliť celomu radu problémov v tomto všeobecnom rámci, ktorý som načrtol. Preto som sa rozhodol prijať záväzok a trvám na ňom. Bolo to ešte pred letnou prestávkou. Som sa stretol s odborárskymi predstaviteľmi z oceliarského priemyslu, s predsedničkou Pervanš Beres z automobilového priemyslu a chceli sme vytvoriť akčný plán za Európsku komisiu ešte pred eh, letom budúceho roku, teda počas tohto roku. 12. septembra sme sa znovu stretli, boli tu všetky zúčastnené strany, boli tu zástupcovia priemyslu, zástupcovia jednotlivých podnikov, ktorí stanovili tie hlavné výzvy, ktorým čeli momentálne oceliársky sektor. A jeden z hlavných signálov, ktorý práve vyšiel z tohto stretnutia medzi jednotlivými cieľmi, jednotlivými politikami bolo dohliadať nad týmto sektorom a takisto aj nad pracovnými vyhliadkami tohto sektora, aby sme sa vyhli veľkému prepadu tohto výrobného reťazca, ktorý sa opiera o ocel. Nasledujúce zasadnutie by sme lo, sa konať 6. decembra a budeme sa snažiť do hĺbky prejsť všetky tie témy, ktoré boli prediskutované na tom prvom stretnutí a tak ako som to už odprezentoval na kolegiu komisárov, predložil som akčný plán pre tento sektor a budem sa snažiť ho dopracovať ešte pred letným noupazou 2013. Ja som absolútne o tom presvedčený, že oceliarský priemysel musí a môže byť podporovaný, pretože ide o krízu, teda podľa nášho názora, ktorá nie je väčšiná, nie je to štrukturálna kríza, ale ide o krízu, ktorá je spojená s špecifickou situáciou v rámci všeobecného hospodárstva a teda oceľ v nasledujúcich rokoch sa môže znova stať protagonistom našej priemyselnej politiky. Nie je to ten prípad, ktorý my by sme považovali za test politiky industrializácie Európy. Niektoré sektory sú obzvlášť podporované aj vďaka inováciám a finančnou pomocou, ktoré sú z verejného ako aj súkromného sektora, stavebný priemysel alebo automobilový priemysel, napríklad výroba zelených vozidiel alebo zelených stavieb. Toto sú tie dve hlav, dva hlavné sektory, dva hlavné klienti oceliarského priemyslu. Takže treba vypracovať všeobecnú stratégiu za Európsku komisiu, ktorá by si dala a ktorá si dala za cieľ, ako veľmi dobre viete, práve tieto podmienky. Čiže cieľ do roku 2020 zvýšiť o 20 HDP EÚ pochádzajúci z tejto produkcie. Samozrejme, musíme pracovať oveľa viacej na tomto. Musíme to zabezpečiť takým spôsobom, aby boli podporované takisto aj tie pokrokové technológie, inovácie, pretože potom producenti budú môcť zvýšiť ich schopnosť v rámci inovácií. Takisto aj v oceliarskom a hutníckom priemysle je potrebné zamerať toto úsilie na oblasť inovácií. Čiže ja si myslím, že môžeme byť optimisti. Ja som optimista voči týmto ťažkostiam. Európska komisia je absolútne rozhodnutá pracovať intenzívne na tomto sektore, preto chcem požiadať a požiadal som aj komisára Andora na tom, aby sa zúčastňoval na všetkých týchto iniciatívach, ktoré by chceli dosiahnuť tieto ciele. Pretože ešte pár slov Chceme, aby v strede našej práce boli kroky, ktoré by predvídali, predchádzali kríze, ktoré by ju nezhoršovali a aby dopady tejto krízy neboli značné, aby na týchto zasadnutiach boli zastupcovia tak odborov, pracovníkov, vlastníkov, ako Viete, pani predsednička Sartori alebo Berez, ja som vás vždy vyzval, aby ste sa zúčastňovali na zasadnutie na vysokej úrovni za eh, prítomnosti aj týchto dvoch výborov, ktorí sa venujú otázke oceliarského priemyslu. Takže predvídanie a takisto účasť všetkých zúčastnených strán, vrátanie Európskeho parlamentu, myslím, že toto všetko môžu byť dva základné prvky, na ktorých môžeme pracovať v nasledujúcich týždňoch, v nasledujúcich mesiacoch, aby sme zabezpečili budúcnosť oceliarskému priemyslu, ktorý ja považujem za pozitívnu budúcnosť Európy. Potrebujeme pracovať, potrebujeme podporu Európskeho parlamentu, ale keď budeme pracovať spoločne, inteligentne, rozumne, tak myslím, že budeme môcť dosiahnuť ten cieľ, v ktorý veríme a ktorý je v strede záujmu e, výboru pre priemysel, a, a ktorý práve predložil tieto otázky a ja vidím, že s Európskym parlamentom máme tie isté myšlienky. Ďakujem pekne. Pán podpredseda komisie hovorí predseda zasadnutia. A teraz eh, odovzdám eh, slovo rečníkom v mene politických skupín. Najprv za EPP bude pán Frank Prust, jedna minúta. Oui. Ďakujem pekne, pán predseda. V niektorých oblastiach Európa už vôbec nie je konkurenciaschopná, to je skutočnosť, ktorú musíme akceptovať, ale nepozvoliť sa. Potrebujeme znížiť drasticky našu závislosť od zahraničia, pokiaľ ide o takéto strategické odvetvia, ako je ocelierský priemysel. A my nemôžeme toto know-how len tak púšťať z rúk, pretože sa budeme vystavení náladám trhu. Potrebujeme európsku iniciatívu, ktorá je naliehavá naliehavo potrebná. Ja vás chcem len požiadať, eh, akú stratégiu chcete eh, prijať, tak ako napríklad Francúzsko, určité iniciatívy obnovy kontraproduktívnych a deštruktívnych eh, sektorov, ktoré nie sú potrebné, tak pokiaľ ide aj o počet zamestnancov, ako aj o ich výkonnosť. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz v mene socialistov a demokratov pán Bernd Lange. Ďakujem za slovo. Vážený pán komisár, áno, my vás podporujeme vo vašom snažení posilniť európsky oceliarenský priemysel objavujú sa tendencie v e, oceliarskom priemysle. Hovorí sa len o tom, že sa majú znižovať kapacity. E, toto nemôžeme podporiť. E, čítal som nedávne tlačovú správu, že z tých 400 tisíc, 100 tisíc pracovných miest musí byť znížených, pretože musia sa krátiť kapacity ja si myslím, že e, takto nemožno narábať s touto otázkou. Musíme sa postarať o to, aby tento kľúčový e, priemyselný sektor v Európe e, aby skutočne bol zastabilizovaný, pretože to je akýsi základný kameň. Veď spomíname si na spoločenstvo uhlia a ocele. A Myslíme si, že e, tento model e, by mal pretrvať. Komisia, zamestnanci, zamestnávateľia by mali dať hlavy dokopy a pracovať na budúcnosti európskeho oceliarského priemyslu. Potrebujeme inováciu, aby sme skutočne dokázali eh, sa popasovať s tou energetickou zmenou. Vieme, že sa mení aj výška dopytu, kategorizácia dopytu. No a eh, my, eh, my vám vyjadrujeme našu podporu. To znamená podpora v prospech stabilizácie oceliarenského priemyslu v EÚ. Ďakujem pekne. A teraz ďalším rečníkom bude pani Durán. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi najprv, aby som mm, si um, pomyslela na tých pracujúcich v Liež ako Fahoma, ktorí um, myslia teraz na to, kto ich prevezme a druhí sú čelia e, sociálnemu plánu, ktorý nie je dostatočný. Oceľ je pritom zacia- oceliarský priemysel je naozaj zásadným kameňom ekonomiky. Pán komisár, je opätovne potrebné industrializovať Európu. Je to vaša úloha Európskej komisie. A prečo nie teraz v decembri, keď idete spustiť iniciatívu OCEL, ktorý bol spojený s kadrovým programom pre e, výskum? To by bolo niečo, čo by mohlo pracujúcim poskytnúť nádej, namiesto toho, aby e, hutnické podniky sa rozhodli o živote a smrti týchto pracujúcich, ktorí invest- a, a, ako aj veľké skupiny, ktoré majú veľké daňové úľavy alebo ktoré ešte hrajú s tými e, výhodami, ktoré dostávajú, pretože legislatíva žiaľ Bohu nepríde len taká sama je potrebné ju e, zorganizovať. Nie je naozaj e, možné, aby tieto kvóty ocele boli udelené mimo európskym podnikom a takisto aj kvóty emisie vo všetkých eh, sektoroch eh, a vytvorili rezervu, ktorá bola poskytnutá ďalej. Je potrebné toto spodmieniť, a chceme opätovne otvoriť a naštartovať tento priemysel. Ešte posledná otázka pokiaľ ide o opätovný hospodársky rast Európy, Európy, ktorá by bola ambiciozna, ktorá by mala jasný politický a priemyselný plán. A ja by som chcela, keby tento oceliarský e, priemysel a vôbec e, európska oceľ bola naozaj európskou. Ďakujem pekne, pani Duran, hovorí pán predseda. A teraz e, v mene EFD, pretože pani Duran sa vyjadrila v mene zelených, sa bude vyjadrovať pán Kursky. Ďakujem pekne. Oceliarenský priemysel v Európe Eh, teda eh, trpí pod rastúcimi nákladmi na výrobu a to súvisí aj s energetickým a klimatickým balíkom. A vieme, že ten znamená redukciu spotrebu energie do horizontu 2020 z 150 tisíc je vlastne pokles pracovných miest a napríklad v Krakove eh, 600 pracovných miest eh, bude eh, zrušených a sú ďalšie e, miesta, kde k tomu dochádza. Presúvajú sa veci nielen do Ukrajiny, ale dokonca aj do Indie, práve kvôli tomu, že v Indii nie sú žiadne ekologické limite. Reindustrializácia Európy je vysoko nepravdepodobné, a e, myslím si, že tento oceliarenský priemysel zodpovedá, že 6,5 pracovných miest v Európe. Myslíme si, že treba sa zamyslieť nad oceliarenským priemyslom v kontekste e, e, toho, toho vlastne balíka, o ktorom som hovorila. Takisto treba zablokovať presuny do Číny a Indie. Ďakujem pekne a teraz za GUE Pán Enel, eh, pokiaľ ide o túto otázku, naozaj eh, to eh, hovorí o tej hlavnom protirečení Európy slúžiť ľuďom, myslieť na, na budúcnosť, ale takisto zabezpečiť aj dividendy a konkurenciu, ktorá by bola slobodná, ktorá však niečí všetko, pretože sa opiera len o konkurencieschopnosť a o dumping. Oceliarský priemysel, ktorý je teraz vystavený na mm, svoj voli vôbec e, nejde o priemysel, ktorý by e, zabezpečil e, vývoj. Či už ide o automobilový priemysel, potravinársky priemysel, námorný alebo loďarský priemysel, toto všetko je s tým spojené, či priamo alebo nepriamo. Ide o tisícky zamestnaneckých miest, o obrovské bohatstvo pre našich pracujúcich, pre naše krajiny. Sektor, ktorý je naozaj veľkým nebezpečenstvom, pretože ak chceme veľké skupiny len financovať, tak potom náš oceliarský priemysel bude na hranici hranici a je na hranici eh, svojej produkcie a svojej činnosti, pretože ak tento sa stratí, tak sa stratia tisícky eh, zamestnaneckých miest. Eh, zatvárajú sa mnohé miesta Liež v Belgicku alebo vo Florencii v Taliansku a niekoľko miliónov dolarov sa potom posúva do Luxemburgu. Pozeráme len na to, čo je najrentabilnejšie, ale zatiaľ e, zasiel, dolokalizujeme časť e, našej produkcie do e, Indie, ktoré nám neprispievajú ničím. Európsky priemysel je veľkou výzvou. Teraz Eh, by som spomenul jedno francúzske príslovie, kedy však eh, Európska komisia sa rozhodne robiť niečo pre Európu a prevezme svoju zodpovednosť s tým, že vyhlási ochranu ocelierského priemyslu, ktorý je podľa mňa veľkou záležitosťou pre rok 2013. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz Andreas Milcer má slovo. Ďakujem za slovo tá e, súčasná e, značné prerušenie konjunktúry v oceliarskom priemysle súvisí predovšetkým so znížením dopytu, predovšetkým zo strany automobilového e, priemyslu, predovšetkým v oblasti Južnej Európy. Vlastne tým, že narastajú náklady na energetiku, to dostáva oceliarský priemysel do veľmi ťaživej situácie a vieme, že to aj zasiahlo vlastne sektor Eh, kovového šrotu. Musíme si uvedomiť, že oceliarský priemysel sa musí postaviť z eh, v voči eh, nadnárodným oceliarským spoločnostiam, ktoré majú výrobné základne v krajinách, kde nie sú také ekologické zákony a vlastne dostáva sa na európsky e, trh e, ocel z takýchto prevádzok, ktorý nefunguje pod ekologickými obmedzenia. Preto treba sprísniť e, certifikáty, práve ktoré sú naviazané na emisie. Keď hovoríme o európskom oceliarskom priemysle, že štvrtina kapacít má byť zrušená, tak musí byť všetkým jasné, že treba sa prispôsobovať dlhodobému poklesu dopytu. Čiže v Európe to znamená, asi štvrtinu pracovných miest, to znamená 100 tisíc pracovných miest. To znamená, že Európska únia bude potrebovať určitú pomecnú roku, aby dokázala zvládnuť ekonomické a sociálne dopady. Ακολουθούν οι άλλοι εγγεγραμμένοι ομιλητέ. Το λόγο έχει συνάδελφο, κυρία Ρομπέρτα. Ďakujem pekne. A teraz Roberta Angelili. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým chcem poďakovať eh, pani predsedničke Sartori, že predložila túto otázku na diskusiu, pretože oceliarský priemysel je zásadný pre európsky systém, zažíva obrovský prepad, takisto aj e, elimináciu pracovných miest. Najprv e, dovozí extra EU Čína hlavne, ale nielen ona tieto krajiny totiž to produkujú za nelegálnych alebo nekalých konkurenčných podmienok, využívajú svojich pracovníkov. Mimo EÚ je to, tie legislatívy sú menej záväzné Eh, oveľa nižšie náklady na energetiku. Toto všetko sú fakty, ktoré to ovplyvňujú. Pán komisár Tajany, my potrebujeme stratégiu pre tento priemysel, ktorý vypracovávate a chcem vám poďakovať eh, naozaj, pretože pri viacerých príležitostiach ste povedali, že EÚ musí aktualizovať eh, svoje normy, pokiaľ ide o konkurenciu a takisto aj štátnu pomoc. Teraz chcem pripomenúť istú vec mm, toto e, nie sú to, medzi troma e, svetovými producentami e, sa nachádzame my, tak kontrola kvalita kontrola kvality, ochrana životného prostredia, recyklácia, antitrust na európskej úrovni, aby sa vyhli dominantné pozícii toto a takisto aj výrobná lína, všetko toto sú naše dôležité devízy. Core business bolo takisto spomenuté, avšak bez podnikov my nebudeme konkurencieschopní a preto je veľmi zaujímavé, aké podmienky uh, budú poskytnuté eh, týmto podnikom. Na záver, ako chceme zabezpečiť eh, takýto eh, priemyselný produkt z dlhodobého hľadiska, ktorý by zabezpečil tak kvóty na trhu, ako aj pracovné miesta v jednotlivých krajinách. Ako zabezpečiť náklady na energetiku, aby neboli takéto vysoké, pretože nestačí len certifikácia kvality, ktoré sú spojené s kvalitou ocele. Ďakujem. Ďakujem pekne a opätovne za Taliansko pani Toja. 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Energetická kríza nám eh, za energetická kríza nám dala zaplatiť veľmi vysokú cenu. Eh, nestabilné dočasné pracovné miesta v jednotlivých členských štátoch a takisto oceliarský priemysel sa čoraz viacej obracia buď na americký kontinent alebo na východ e, a zabúda na náš vývojový model. Myslím, že Európa musí sa vrátiť k tým základným myšlienkam, že ten náš výrobný priemysel naozaj potrebuje e, solidné základné produkcie v rámci vnútorného trhu. Mali by sme brániť tento sektor, aby sme mali stabilný oceliarský priemysel. Pán komisár, chceme zabezpečiť E, zastavenie prepadu tohto priemyselného sektora. Eh, myslím, že častokrát eh, v diskusiách o tomto sektore počujeme ten dualizmus na jednej strane životné prostredie, na druhej pracovníci. Avšak to nie je to správne, pretože nám to nemožňuje vidieť tú perspektívu do budúcnosti. Oceliarský priemysel je našou eh, súčasťou celkového priemyslu. Potrebné zabezpečiť také riešenie, kde by boli zohľadené rôzne požiadavky rôzne záujmy a takisto, aby sme to, sa nad tým zamysleli tak z európskeho hľadiska, ako aj z vnútroštátneho hľadiska hľadiska jednotlivých krajín. Ak chceme dosiahnuť tento cieľ, ak chceme byť konkurencieschopní na svetovej úrovni, musíme zabezpečiť nové investície, inovácie, rekvalifikáciu našich podnikov, ale všetko pre európsku ekonomiku, ktorá má veľké zdroje, takisto aj energetické ako aj výskumné zdroje, ktoré sa týkajú výskumné mm, rôznych surovinách. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz odozdám slovo Pani Bardzo, <clears throat> panie przewodniczący. v e, Európe... veľmi pekne, pan predseda. W Europie existujú regióny, e, kde sa e, stráca veľmi veľa e, pracovných miest, pretože e, zamestnovateľe dovažajú lacnejší, od, lacnejšiu oceľ z Indie dochádza k úniku pracovných miest, tzv. rikidžu. Myslím si, že to sa môže ešte e, zhoršiť a je to veľkou výzvou a veľkým problémom oceliarského priemyslu. Ide o prvý krok E, smerom k poskytovaniu štátnej pom- pomoci. Je pravda, že sa e, veľmi veľa rozhodovalo o tom, e, aké sú možnosti na zniženie nákladov týchto podnikov a všeličo poukazuje na to, že členské štáty nemajú prostriedky na to, aby znašali tieto náklady. Vo štvrtok budeme hlasovať o nových plánoch, e, e, ktoré e, súvisia s dovozom ocele. Mali by sme sa rozhodnúť, či sme pripravení vyvozať naše pracovné miesta s tým, aby sme importovali klimatické opatrenia. Kartieri, jedna pol minúty. Bez mikrofónu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, Ozaj s ťažkosťou oceliarského priemyslu, ktoré ma vedú k tomu, aby som sa zamyslel nad úlohou priemyslu v rámci európskych politík, ktoré sa netakujú len konkurencieschopnosti, doplnkovosti priemyslu, ale takisto aj to, že všetky politiky, ktoré sa týkajú schopnosti obchodu, kohézie, daňovníctva sú navzájom prepojené. Je potrebné ukázať, aká ústredná úloha e, spočíva v produkcii. Musíme uprednostniť eh, úplne inú filozofiu ako v minulosti, keď sme eh, uprednostňovali spotrebu nad produkciou. Mali by sme sa pozrieť inak pretože oceliarský priemysel má e, iné e, potreby. Treba sa na tým zamyslieť teda inak. Napríklad pokiaľ ide o politiku konkurenciaschopnosti, e, mali by sme vytvoriť takú všeobecnú perspektívu, nielen európsku, ktorá by, sa, ktorá by zvažovala, aké sú tie dominantné pozície a potom by sme sa mali venovať špecifickým záležitostiam, či zabezpečíme oceliarskému priemyslu budúcnosť cez investície, cez ďalšie záležitosti. Pokiaľ ide o daňové politiky, e, je potrebné e, sa zamyslieť nad indikáciami, ktoré sú e, v pakte rastu, ktoré podporuje politiky konsi- daňového konsolidácie, ktoré sú priateľmi rastu. Mali by sme sa zamyslieť aj nad úlohou verejných investícií a nakoniec otázka štátnej pomoci a štátnej disciplíny, ktorú spomínali viacerí čiž, ktoré sa snažili zabezpečiť naše veľké strategické podniky. Ďakujem. Eh, Ďakujem pekne, pán Gualtieri. A teraz eh, má slovo pani Luling, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako toto mi drása srdce, keď vidím, ako sa postupne zatvárajú tieto podniky, tento oceliarský priemysel, hutnické podniky v mojom rodnom meste, ktoré trpia 110 osôb a zatiaľ už je tu len zamestnaných, zatiaľ čo na, eh, pred niekoľkými rokmi to bolo 3000 eh, zamestnancov. To sú to je len čas histórie, ktorá tým pádom odchádza a naozaj ja trpím spolu s nimi a takisto aj zdieľam e, ich e, hnev, avšak nemôžem zdieľať e, tých odporných kapitalistov, ktorí zatvárajú podniky preto, aby, mohli, aby sa mohli nažrať ich akcionári. Pokles dopytu, výrobná nadvýroba, ale takisto aj e, legislatívna neistota e, v rámci EÚ neudeliteľne viedli k takéto situácie. A myslím si, že je to spôsobené aj ekonomickým E, činiteľmi, ktoré majú devastačné účinky na zatváranie týchto hudnických e, podnikov, zatváranie európskeho priemyslu. Je najvyššie čas, aby sme zareagovali nie tým, že budeme e, tu zvažovať nereálne plány, ale aby ale tým, že sa vybereme ozaj, cestou ozajstnej priemyselnej politiky, ktorá bude dôstojná svojho mena, potrebujeme brániť strategické záujmy a oceliarský a hutický priemysel je určite jeden z kľúčových eh, priemyselných eh, prvkov. Nechcem povedať, že protekcionizmus eh, voči produktom, ktoré prichádzajú spoza hraníc, ale Európa naozaj napriek zabezpečovaniu vnútorného trhu musí sa snažiť chrániť tento sektor. Mali by sme ísť tým smerom, že si stanovíme minimálne normy preto, aby priemysel, ktorý jedného dňa, keď konjunktúra sa ukončí, znova bude zažívať rozmach, aby sme ho ešte vôbec mali. Potrebujeme v súčasnosti európsku priemyselnú politiku, ktorá by mohla pomôcť bez toho, že by spochybňovala princíp konkurencieschopnosti európskeho priemyslu voči iným e, krajinám na svete. Pán komisár, myslím, že ste pochopili, ale už nemôžeme strácať čas. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lulingová. Vy ste Ja som bol veľmi e, zdvorilý, pokiaľ ide o dodržanie e, časového harmonogramu. Pán Darden. Pán komisár, e, e, toto je sektor budúcnosti. Mali by sme to vypichnúť. Naši pracovníci naozaj vypracovali ozajstné know-how. Je to jeden z najdôležitejších výrobných sektorov, ktorý chceme oživiť, tak ako aj automobilový priemysel. Je to sektor, ktorý potrebuje reštrukturalizačný plán. A to veľmi rýchlo. Veľmi dôležité investície tu boli zabezpečené hlavne zo strany štátnych financií do výskumu nových produktov s veľkou pridanou hodnotou. Ale zoberme jeden príklad eh, rôznych eh, nadnárodných skupín. Napríklad ArcelorMittal už niekoľko rokov v Mozov v Liež a tak ďalej začal postupne eh, ničiť výrobný kapitál. Aké sú základy tejto stratégie? Nadnárodná skupina ešte má niekoľko podnikov, ale e, sú, je tu veľká konkurencia medzi jednotlivými podnikmi preto, aby boli preorientované tieto produkty. A on odmieta myšlienku využiť iné výkonné nástroje preto, aby boli konkurencieschopní. My musíme zareagovať. Komisia niekedy chce brániť e, e, podmienky, ktoré sú tu častokrát v praxi Eh, zneužívané. Komisia nemohla by tiež preštudovať tieto prípady tohto zneužívania, tejto nekalej konkurencie. Ďakujem. Pani Beres, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, tu sú tri diskusie, ktoré sú prepojené v rámci nášho programu schôdze a vy ste v strede tejto diskusie. Niektoré z týchto diskusí ste viedli už s komisárom Andorom. A je to správne, pretože keď hovoríme o priemyselnej politike, je to politika, ktorá je v strede zamestnaneckých miest v rámci Európe. Avšak vo vašej diskusii mi chýba pán Barnier, pretože vidíme tu veľa stratégií, ktoré sú s ním spojené. Sú to stratégie financovania eh, týchto ekonomík, eh, ktoré eh, zabezpečujú túto eh, hospodárskú sieť, priemyselnú sieť eh, v našich eh, krajinách. Je potrebné, aby ste aj vy túto sieť vyštrikovali medzi vami, tak ako je vyštrikovaná v rámci európskych krajín. Chcem vám poďakovať, pretože toto je súčasťou tej logickej cesty od nerastného bohatstva až po automobilový priemysel. Je to všeobecná stratégia, ktorú potrebujeme, ktorá by zapracovala aj otázku výskumu otázku kvality zamestnaneckých miest. Ja som vždy veľmi zasiahnutá, keď vidím, ako Európania boli zmobilizovaní, ako boli šokovaní pre tou myšlienkou, že už nemajú eh, prístup k takým tým hm, eh, mimoriadným eh, pôdam, tak ako aj Američania niekedy urobili. A pokiaľ ide otázku oceliarského a hutnického priemysla pre Európanov, to nie je zvažované ako tak strategická otázka pre naše priemysly a ArcelorMittal sa v podstate, pán Mittal z ArcelorMittal sa správal ako obyčajný finančník a všetko to, čo máme v hospodárskych knihách využil namiesto toho, aby zvyšoval tu ten reťazec eh, pridanej hodnoty, destabilizoval podniky a eh, využil cestu špekulácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Berez, hovorí pán predseda. A teraz eh, Máme tu spontánne vyjadrovanie procedúru Catch aj Mám tu tri žiadosti o slovo pán Palony. Pán Palone, pán predseda, chcem vám v prvom rade poďakovať. Pán Palone, hovorí pán predseda, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem naozaj stručný, veľmi telegraficky, pár slov dve žiadosti na pána Tajaného a nebudem opakovať to, čo už povedali moji kolegovia. Z väčšej časti súhlasím, s tým menšej nie. Pokiaľ ide o strategickú a kľúčovú dôležitosť za celiarského priemyslu v Európe. Ale my častokrát sa nad tým zamýšľame. Už tu vôbec nevidíme pána komisára Tajaného, ktorý uh, si neuvedomuje, že svet sa zmenil. My s kolegami hovoríme o dominantných pozíciách dominantná pozícia znamená vlastne antitrust. A takže my máme normy, e, ktoré e, sú v platnosti od roku 1957 a pritom ten rámec bol iný, pretože bol rozdelený na hm, e, dva póly. Európa na druhej strane USA. Ten svet sa úplne zmenil. Teraz situácia je absolútne odlišná. Máme nové trhy, ktoré sú India, Čína, Brazília. A teda konkurencia, ktorá je naozaj e, nekalá. A my musíme teda pozmeniť tie staré, obstarožné e, normy, tú starú legislatívu. A kedy, keď príde k fúzii, čo budeme robiť? E, pán komisár, čo urobíte preto, aby sme sa vyhlo takýmto špekuláciám? Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz má slovo pán Grossi. Ďakujem pekne, pán Grossi. E, ďakujem pekne pani Sartori, ktorá predložila túto iniciatívu, ktorá umožnila nakoniec diskutovať o veľmi zaujímavé problematike o 100 tisíce pracovných miest. Ako sme už vypechli v Európskej únie, máme klimatické zmeny, ktoré jednostranným spôsobom môžu ovplyvňovať aj otázku zamestnanosti. Energia a Vietnam priemysel um, požiera energiu, máme tu kvety emisí CO2, ktoré sú už rozdistribované. a potom tu máme minimálne ceny pre budúce verejné obstarávanie. Pán komisár, už ste začali diskusiu na komisie, ale myslím, že by ste sa mali zamyslieť nad ocelierským priemyslom, ktorý už stratil na nás percent svojho trhu a 2012 sú Um, údaje, že prišlo k strate alebo k prepadu o ďalších 12 Zamyslíme sa nad stratégiami s tretimi krajinami na dovoze tých eh, produktov odtiaľto nad eh, produktami ocelárskeho priemyslu z EÚ, ktoré už nesplňajú podmienky, ktoré potrebujeme. Ďakujem pekne. teraz v rámci každej aj sa vyjadrí pán Morgan. Komisario Tajani. Vážený pán eh, eh, komisár eh, Tajani, dnes odpoludne v Toskánsku, v mojom meste, desiatky tisíc ľudí vyšli na ulice, zastupujú všetky vrstvy spoločnosti a E, e, e, vyjadrujú dôležité varovanie, pretože toto mesto môže vyslovene zomrieť, pretože počas 10 ročí toto mesto živilo, živila oceľ. Ide o tisícky pracovných miest a chceme, aby Únia vyslala jasný signál, E, smerom k oceliarskému priemyslu Európy, e, ktorý čeli e, mimoriadnej ostrej konkurencii najmä zo strany Ázie. V roku 1951 oceľ bola základom budovania novej Európy a myslím si, že je to našou povinnosťou, povinnosťou všetkých inštitúcií, aby sme reagovali a chránili odvetie, ktoré je stále strategickou prioritou. Vážny pán predseda komisie, pán eh, Tajany, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Eh, všetci poslanci, ktorí eh, dnes vystupovali, spomínali konkurenciu schopnosť priemyselného systému Európy. Oceliarský priemysel, ako som povedal, keď som reagoval na pani Sartori, e, je mimoriadne dôležitým odvetvím. Je nepochybné, že aby ste čelili dnešnej konkurencii, e, musíte sa správať inak ako v minulosti. E, mnohí z vás, cení poslanci, ste o tom hovorili počas rozpravy. A práve preto na ostatnom zasadnutí stretnutí Rady pre e, hospodárskú súťaž sme hovorili o premyselnej politiky, politike, prepačte, o tom, že e, e, ovplyvňuje e, e, situáciu globálne. Hovorili sme o tom, ako sa situácia zmenila od e, 50. rokov e, minulého staročia. Diskutujeme o tom aj v komisii. E, Dostal som e, Eh, korespondenciu z Luxembursku, eh, Luxemburska, eh, mm, Talianska, Nemecko, okrem iných, kde príslušné štáty volajú potom, aby sa začala seriózna rozpráva o štátnej pomoci. A pán Almunia, ktorý má na starosti politiku hospodárskej súťaže, plánuje príslušnú reformu. To znamená, že aj v rámci komisie prebehajú takéto mm, debaty. E, musíme kračať e, spolu s dobou. Treba mať na zreteli, že mm, e, pravidla upravujúce hospodárskú súťaž majú zásadný význam pre hospodársky rast. Nemôžeme bez nich chrániť vnútorný trh, ale myslím si, že zo všetkých vystúpení jasne vyplýva, že ide o záležitosť, e, o ktorej musíme naďalej diskutovať, aby sme o tom premyšľali počas nasledujúcich mesiacov, e, keďže nám ide o to, aby náš priemysel zostal konkurencieschopný. Pokiaľ ide o vnútorný trh, pani Bereš. Pán komisár Barnie, iste je medzi tými, ktorí najpresvedčivejšie sa snažia podporovať eh, priemyselnú európsku politiku. A ja som vždy v ňom nachádzal absolútnu podporu pre všetky iniciatívy, ktoré som sa snažil prijať eh, vrátane tej, ktorá sa týka ocele. A teda by som povedal, že investovanie na politické úrovni tu určite je. Európa, tu je takisto aj ten cieľ 20 pretože máme tu 20 emisí CO2 a takisto obnoviteľný zdrojov energie, takisto aj HDP, ktoré je spojené s priemyselnou politikou stále 20 takže určite je potrebné ešte veľa spraviť v sektore ocele, konkrétne e, myslím programe TS, ktorá ktorý bol podporený viacerými zástupcami parlamentu. Máme tu dve témy. Na jednej strane pozitívna reakcia zo strany komisie, pokiaľ ide o kompenzácie. Nakoniec sme mohli schváliť 80 sumy pre štátnu pomoc predaný sektor a zapracovali sme tam všetky priemyselné najdôležitejšie sektory vrátania oceliarského priemyslu. A ďalej, pokiaľ ide o backloading, Európska komisia vypracovala návrh. Teraz e, je to na Európskom parlamente. Ten má loptu vo svojej e, časti a teraz e, Rada a komisia nemôže bez toho, bez súhlasu Európskeho parlamentu nič urobiť v tomto sektore. Ja som si poznamenal obavy, ktoré tu boli vyjadrené je potrebné však teraz toto zabezpečiť takým spôsobom, pretože ja nie som schopný, e, ja nie som presvedčený o tom, že môžeme prepojiť e, environmentálnu a priemyselnú politiku bez toho, aby sme si stanovili jasné e, pravidlá. Pani Durand, ja vám odpoviem po francúzsky. Nové programy v rámci, v rámci agendy 2020 zabezpečí podporu výskumu pre efektívnejšiu produkciu a znižovanie energetik, tak eh, priemysel už predložil návrh pre eh, vytvorenie nového partnerstva súkromno eh, verejného partnerstva, ktorý sa volá Spire. Myslím si, že to bude možno zakompovať aj do nasledov finančného rámca finančných vyhliadok. Aj pokiaľ ide o prístup k súrovinám, nerastnému bohatstvu, o ktorom hovoril pán Emerca vo svojom e, príspevku a ktorý pripomenula aj pani Pervenche Beres, Myslím si, že to nie je len jediný problém, ktorý tu existuje, avšak stratégia pre e, nerastné suroviny je je potrebná tak pre oceliarský sektor. Ako viete, sme podpísali niekoľko dohôd s mimoeurópskymi krajinami a tiež eh, tu máme nový partnership práve pre oblasť recykláciu a ťaž pre oblasť ťažby nerastného eh, bohatstva. Bude to zakomponované aj do ďalších finančných eh, vyhliadok, ktoré Európsky parlament bude o ktorých bude v Európsky parlament tiež e, rozhodovať, pokiaľ ide o tie termíny. Myslím si, že pán komisár Almunia už e, reagoval, pokiaľ ide o tie platné normy, o tú platnú legislatívu. Myslím si, že ak ponecháme priemyselný e, park nedotknutý to bude naozaj pozitívne a pomôže to našemu víťazstvu. Bude to veľmi nebezpečné pre eh, niektoré priemyselné sektory, ak by sme tento balíček roztrieštili. Toto by mohlo spôsobiť to, že to bude vystavené na ladám trhu, tak či pokiaľ ide o pracovné miesta, ako aj pre o, eh, výrobu. Je pravda, že ide o skutočnosť, ktorá aj z geografického hľadiska je úzko prepojená s týmto sektorom. Avšak pokiaľ ide o súčasť vlastníctva Tubifišov, myslím si, že toto sú problémy, ktoré som už spomenula, ktoré boli ozrejmené aj pani predsedničkou Angelídy, ktoré môžu byť vyriešené e, tý, dohľadom nad týmto veľkým priemyselným parkom nie len v Taliansku, ale pre celú Európu. Chcem zdôrazniť, že priemyselná politika pre Európu je veľmi dôležitá. Budeme o tom diskutovať aj pri príležitosti ďalšej Rady ministrov 10. decembra. Rada ministrov pre konkurenciaschopnosť, ktorej by sme chceli venovať oveľa viacej dôležitosti. Chceme tu posilniť úlohu priemyselnej politiky, ako aj zastupcov priemyslu a chcem poďakovať cyperskému predsedníctvu za to, že mi pomohli v tejto činnosti a e, 9. by som sa mal stretnúť s pri ministrami e, priemyslu a venovať sa otázke automobilového priemyslu a kríze v tomto sektore, ktorá je úzko prepojená s krízou v oceliarskom priemysle. Takže myslím si, že treba sa silno nasadiť, je treba, aby tento priemysel bol e, ekokompatibilný, aby bol konkurencieschopnejší, aby mal k dispozícii zásadné nástroje preto, aby sa mu podarilo dostať z krízy. Takže je potrebné naozaj aj dohľadať nad e, zamestnanosťou a som presvedčený, pán predseda, že tie obete, ktoré sme priniesli, naši občania sú naozaj potrební, avšak ak obete nie sú spojené s e, veľkou a silnou priemyselnou politikou, len že môžu byť zbytočné, ale môžu byť aj škodlivé pre našich spoluobčanov. A preto je veľmi dôležité e, pracovať na dvoch frontoch. A moja zodpovednosť a moja vôľa e, je neochvejná. Chcem podporiť všetko toto a chcem dohliadať nad posilnením tohto sektora, oceliarského sektora, sektora, ako aj celej priemyselnej politiky. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán podpredseda komisie, hovorí pán predseda. No a teraz môžem konštatovať, že ukončujem rozpravu voliť, hlasovať na túto tému sa bude na decembrovom plenárnom zasadnutí. Ďalší bod nášho programu je nadchádzajúca Svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách.